Dear colleagues, dear colleagues, can I ask everybody to take your seats? Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zauj zaujali svoje miesta. Um, I, I, am starting this session, just the last warning for those who... Ešte Posledné upozornenie pre tých, ktorí chcú po, za, používať aj tlmočenie. Môžete si nasadiť slúchadla. Vážení kolegovia, drahí priatelia, je to teraz tradícia, že e, v Európskom parlamente sa e, koná e, úvodné zasadnutie otvorených dní pre regionálnu e, politiku a máme tu vzácných hostí, pána Johannesa Hána, komisára pre regionálnu politiku a Mercedes Breso, predsedničku výboru regionov. A tiež by som chcela ešte privítať pána e, Rodyho Kráca Cagaropolu, e, podpredsedu Európskeho parlamentu je tu s nami aj Rudy Demot, ministerský predseda e, regiónu Valonsko, ktorý zastupuje belgické predsedníctvo e, a pán Filip Majštát, predseda Európskej investičnej banky. E, pán Jose Manuel Barozo sa nám prihovorí prostredníctvom videokonferencie. Potom budeme mať aj debatu, ktorú bude moderovať pán Mark Rogerson, výkonný riaditeľ spoločnosti Concilia Limited. Rada by som poprosila všetkých, ktorí sa budú chcieť ozvať, aby vyplnili príslušný formulár a e, odovzdali to e, našim e, našim kolegom. Chcela by som vyjadriť svoju e, podporu všetkým, e, ktorí sa zúčastňujú tejto debaty. Myslím si, že nikdy sme nevideli e, takú silnú účasť a angažovanosť v tejto oblasti a taký veľký prínos pri formovaní budúcno, budúcej podoby tejto politiky. Vážim si veľkú zaangažovanosť a prísľub jednotlivých regiónov pri formovaní našej budúcnosti. Vy ste tou energiou a hybnou silou e, Európy, e, pretože Európa je predovšetkým v mestách a v regiónoch. Takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prebrali na seba e, tú zodpovednosť a že obnovujete Európu. My tu v Európskom parlamente tiež prijímame e, svoju zodpovednosť za formovanie makroekonomického kontextu, ktorý podporí zamestnanosť a konkurencieschopnosť Európy. Ale tiež sme presvedčení, že Európa potrebuje štruktúrálne reformy a rozvojovú politiku Európska politika súdržnosti je rozvojovou politikou, ktorá v adekvátnom makroekonomickom a finančnom rámci môže dosiahnuť svoj e, celkový potenciál. Podľa e, našej zmluvy e, je to základný pilier integrácie a je to politika Eh, politika súdržnosti je politikou pre všetkých občanov Európy, ale predovšetkým ju treba podporovať v tých regiónoch, ktoré eh, ešte zaostávajú. Eh, ale musíme sa snažiť o presadzovanie všetkých tých hlavných politík e, aj na, regionálnych, e, na regionálnej úrovni. E, nedávna finančná kríza vytvára novú podobu Európy a my sa musíme neustále snažiť o to, aby naša budúcnosť bola lepšia, aby sme preklenuli nerovnosti mobilizovaním Ehm, tých území, ktoré ešte zaostávajú a tých regiónov, kde nové komparatívne výhody a investície sú potrebné. Prostredníctvom spolupráce môžeme e, efektívnejšie prepojiť inovačné centra a centra rastu s tými, e, ktorí e, ešte trošku zaostávajú, ale musíme sa o to snažiť v celkovo v globálnom kontexte. Úloha e, našej spolupráce bude čoraz väčšia než kedykoľvek predtým. E, našou angažovanosťou e, sme alebo sa snažíme podporovať existujúci potenciál, ktorý môžeme ešte viac podporiť e, špecifickými politikami a spoluprácou medzi jednotlivými regiónmi e, v rámci Európy, ako aj mimo Európskej únie. E, podporeň harmónia rozvoja môže byť dosiahnutá, ak každý región sa čo najviac bude snažiť využiť svoj potenciál podporovaním e, zeleného, inovatívneho rastu a e, vytvárania pracovných miest. E, čo skoro budeme mať piatú správu o súdržnosti, ktorá tiež vychádzala z dlhodobých rokovaní a konzultácií a e, a tomu e, tak, e, to sa tak stane tento týždeň. Európska investičná politika, e, vrátanie e, politiky súdržnosti bude veľmi dôležitá e, v pomoci Európe, aby teda sa dostala znova na ten správny chodník k dobrej budúcnosti. A teraz by som chcela vyzvať pani Mercedes Breso, aby sa prihovorila vám svojim úvodným vystúpením. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani Hübner, pán Cagaropolu, pán podpredseda Európskeho parlamentu, pán komisár, pán Majštát, pán demott vážení kolegovia a priatelia, vítajte eh, na úvodnom stretnutí eh, tohto 8. Eh, ročníka otvorených dverí, ktoré organizujeme tu v parlamente a 86. zasadnutia nášho výboru účastníci asi zo 137 regiónov budú účastní na eh, týchto otvorených eh, dňoch a to potvrdzuje, eh, tisíce týchto ľudí potvrdzujú, že táto politika je veľmi dôležitá pre nás. Stratégia Európa 2020 a tento týždeň je pre nás nesmierne dôležitý, najmä e, pre tých, e, ktorí pracujú e, s regiónmi, ktorí spolupracujú s predstaviteľmi regiónov a miest. Kontext nášho podujatia je jasný. Európa na ďalších 10 rokov má novú stratégiu Európa 2020, ktorá má nás pripraviť do budúcnosti a pomôcť nám dostať sa z krízy, ktorá nás postihla pred dvoma rokmi, keď zdá sa, ako keby to už bolo dávnejšie. Nechcem byť pesimistická, ale realistická kríza sa ešte neskončila. Aby sme sa vyhli tomu najhor najhoršiemu, potrebujeme intervenciu zo strany štátov. Verejné financie v súčasnosti sú pod veľkým tlakom. E, vidíme, že mnohí ľudia strácajú zamestnanie a potrebujú pomoc štátu. Podľa najnovších údajov Európskej e, e nadácie v Dubline e, za rok 2010 za, e, za teda druhý e, štvrť rok tohto roka sa veľmi zvýšila nezamestnanosť a preto neprekvapuje, že naši občania sa na nás obracajú. Myslím si, že si musíme ale zachovať istý eh, manévrovací priestor, hoci obmedzený, a naďalej sa pozerať do budúcnosti a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Nemali by sme byť melodramatickí, pretože určite existuje veľa príležitostí v znalostnej ekonomike aj v tzv. zelenej ekonomike, ale musíme sa poučiť a e, všímať si varovné signály. E, tam, kde naša ekonomika je ohrozená. Musíme udržiavať súdržnosť medzi jednotlivými regiónmi, pretože aj to udržiava mier medzi týmito regiónmi a medzi krajinami. Európa 2020. To je stratégia, ktorá musí e, mať dodatočné aj e, financovanie, aby sa dosiahli stanovené ciele. E, tešíme sa predovšetkým na nový jednotný akt pre trh, potom zlepšenú politiku pre polnospodárstvo, ako aj e, piatú správu o súdržnosti. To je len niekoľko dokumentov, e, ktoré Európska komisia príjme za, v budúcich mesiacoch a ktoré e, budú formovať budúcnosť Európy. Tieto dokumenty budú základom návrhov pre návrh e, rozpočtu pre nasledujúce e, roky a e, myslím si, že mm, je na nás, aby sme povedali, čo od toho čakáme. Musíme e, dosiahnuť to, aby náš hlas bol vypočutý a predovšetkým musíme byť angažovaní, musíme sa na tomto účastniť už od začiatku Myslíme si, že eh, naš zlyhanie, ktoré sme videli, eh, bolo dôsledkom toho, že vlády nepočúvali predstaviteľov miest a, eh, a obcí, ako aj regiónov, pretože ich hlas je vlastne váš hlas za následujúcich dňoch sa bude konať veľa podujatí, viac ako 130 a asi 300 novinárov e, prišlo, pre všetkým teda z miestnych médií, prišlo do Bruselu, ktorí sa budú snažiť pokryť všetky tieto podujatia, semináre, workshopy a tak ďalej a ktorí budú pracovať tiež v prospech Európy. Chcel by som využiť túto jedinečnú príležitosť a povedať vám, čo my čakáme od Európy a, alebo teda mali by sme využiť túto príležitosť a povedať, aké sú naše očakávania Rada by som hovorila o troch veciach. Mm, v prvom rade nie sme naivní, keď piatá správa o súdržnosti a jej závery budú publikované, ak e, teda e, stanoví, že má existovať politika súdržnosti pre všetky regióny e, to ešte neznamená, že v takej línii sa bude niesť aj debata o rozpočte v, v rade. My si myslíme, že znížiť rozpočet pre súdržnosť nie je akceptovateľné. Myslím si, že by sme mali ísť trošku ďalej, než len za... E, nepozerať sa len na tie čisté financie, na tie prostriedky, ktoré idú mestám a regiónom, pretože predovšetkým my musíme hovoriť o financovaní, o tom, čo tieto regióny a mestá potrebujú a musíme obhajovať výsledky tejto politiky. Po druhé, ako e, toto zhromoždenie aj výbor regiónov už veľakrát zdôrazňoval, politika súdržnosti nemôže byť iba výsledkom koordinácie e, na úrovni členských štátov, pretože E, jej úspech e, závisí od e, koncentrácie, od integrácie, od angažovanosti a od účasti všetkých zainteresovaných strán a všetkých úrovní vlád alebo vlády na všetkých úrovniach v rámci štátu. Tieto E, spoločné princípy e, alebo spolupráca je účinnejšia než e, nespolupráca. A my v Európe nemôžeme ignorovať územný rozmer. Po tretie, naše posolstvo nesmie sa obmedzovať len na úzke spoločenstvo ľudí, ktorí sa účastnia e, v tomto procese. E, európske bohatstvo sa nemôže obmedzovať, alebo teda to, čo robíme, nemôže sa obmedzovať len na túto skupinu ľudí. My sa musíme snažiť komunikovať e, s občanmi, pretože my pracujeme vlastne s s mestami, pracujeme s regiónmi a e, v rámci našej iniciatívy e, budeme organizovať asi 216 seminárov prostredníctvom tej iniciatívy otvorených dní. To sa organizuje na miestnej úrovni. Je to veľká iniciatíva, ale aj tak už je treba e, urobiť oveľa viac a treba zistiť, ako by sme to mohli ako by sme to mohli rozšíriť alebo zväčšiť túto iniciatívu. E Európa, e, ako povedal e, Jacques Delors, e, je ako bicykel. Ak nejdete ďalej dopredu alebo ak sa nepohybujete dopredu, tak spadnete naše mestá a regióny majú dostatok energie, dostatok nápadov, aby napredovali a myslím si, že by sme ich mali využiť. Dúfam, že naša debata dnešná, ako aj počas nasledujúcich dní, prinesie veľmi dôležité, veľmi užitočné výsledky. A užitočné nielen pre naše regióny a mesta, ale pre celú Európu. Ďakujem za pozornosť. A e, ďakujem tiež, že ste tu prišli, že budete s nami spolupracovať. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pani Bresso. Teraz poprosím komisára pre regionálnu politiku, pána Johannesa Hána. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia, za predsedníckým stolom dámy a páni a všetkých ostatných. Chcel by som vás privítať uh, v rámci tohto 8. týždňa eh, regionov v Euró- Európy, ktorý sa koná v Bruseli. Chcel by som eh, som veľmi rád, že tu vidím zastúpených ľudí z toľkých oblastí, z, z akademického sveta, podnikateľského sveta, samozrejme aj z médií. Vaše nadšenie je e, svedectvom obrovskej popularity tohto podujatia. E, v Európe, v Bruseli a v iných miestach sa koná 130 seminárov a okolo 260 um, um, podujatí e, vaše, um, vaša podpora e, svedčí o tom, že aké populárne je toto podujatie pretože počet týchto podujatí a seminárov je skutočne pozoruhodný a nemám žiadne pochybnosti o tom, že tohto ročné podujatie bude znova úspešné. E, hlavná téma tohto roka k smerom k Európe 2020 je skutočne primeraná. E, všetci vieme, že e, nemôžeme si dovoliť e, poľaviť a musíme sa naďalej usilovať o to, aby sme vytvárali zamestnanosť a budovali skutočne jednotný trh. To znamená, že agenda 2020 je nielen motorom pre ekonomické oživenie, ale je aj cestova, ako zvýšiť e, Ehm, produktivitu, ako zlepšiť e, ekonomické fungovanie. Je však potrebné, aby sme ehm, všetci e, postupovali aj ehm, sami. Je potrebné, aby sme využili, aby sme plnili poverty reduction E, potrebujeme, aby sme všetky tieto e, zdroje premenili na naplňanie e, cieľov, cieľov v oblasti vzdelávania, v oblasti ekonomiky. Toto podujatie, na ktorom sa stretávajú kľúčoví hráči z verejného a súkromného sektora, nám umožňuje tieto ambície pretaviť do praktických opatrení. Otvorené dni sú ideálnou platformou toho, ako spoločne budovať našu budúcnosť a ako docieliť, aby súkromný a verejný sektor spolupracovali a zaznamenali zmenu. V nadchádzajúcich mesiacoch teda vypracujeme prvý výhľad budúcej koheznej politiky. V januári sa bude konať fórum pre súdržnosť, ktorý by mal, ktoré by malo ukázať, akým spôsobom môžu regióny prispieť k zmene zlepšenie ekonomickej scenérie. Otvorené dni sú príležitosťou na to, aby sa tu zapojili regióny a ostatné zainteresované strany. Okrem toho, vo výbore regiónov naši partnery e, neprestajne podporujú tento cieľ, to isté platí aj pre kolegov v Európskom parlamente, pretože ich správy boli veľmi užitočné pre proces reflexie. Chcel by som sa im za to poďakovať. Zároveň chcem zablahoželať zablahoželať eh, aj eh, belgickému predsedníctvu za myšlienku zorganizovať eh, toto podujatie, ktoré by malo byť aj podporou príjmania legislatívy v nadchádzajúcom období. Tento, toto podujatie by malo za úlohu prispieť k dosahovaniu lepších výsledkov v nadchádzajúcich eh, mesiacoch eh, sme eh, a aj v minulých mesiacoch sme navštívili mnohé európske mestá a regióny a presvedčili sme sa o širokom spektre projektov využívajúcich prostriedky z európskej politiky súdržnosti. Želám vám, aby ste v tom pokračovali a želám vám, aby ste v Bruseli strávili veľmi užitočné dni. Ďakujem, pán komisár Hahn. Teraz eh, by som chcela poprosiť podpredsedu Európskeho parlamentu Rody Kravca. Kravca. Pani e, Rody Kravca. Monsieur le commissaire, Vážený pán komisár, e, zodpovedný za regionálnu politiku, pán e, komisár Hahn, vážená pani Bresso. prepačte, pán e, predseda Európskej investičnej banky, pán Mestát, e, minister e, Valonského regiónu, pán Demot, predsednička parlamentného výboru pre regionálny výbor a bývalá komisárka pre regionálnu politiku, pani Hübner, E, vážení kolegovia, vážení páni, vážené dámy. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem pred vami dnes predstúpiť ako podpredsednička Európskeho parlamentu, aby som mohla zastupovať na tomto mieste našu inštitúciu a jeho, jej predsedu pána e, Jeržiho Buzeka na tomto podujatí e, Otvorené dni 2010. Táto iniciatíva sa zrodila v roku 2003. Odtedy sa spoločne organizuje e, zo strany výboru regionov, ako aj generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Európskej komisie v spolupráci s 240 mestami a 33 krajinami. Je to obrovská výhoda. To nám umožňuje diskutovať e, jedinečným spôsobom na vysokej úrovni o budúcnosti regionálnej politiky a politiky súdržnosti. Zároveň nám to umožňuje pochopiť e, rozmanitosť, bohatstvo a potenciál európskeho regiónu. Vážení priatelia, politika súdržnosti je jednak e, cieľom, ale aj formou európskej európskeho, európskej budúcnosti, európskeho projektu. Je to veľmi viditeľný, veľmi konkrétny a kvantifikovateľný prejav európskej solidarity. Cieľ e, politiky súdržnosti vždy spočíval v tom, aby prispievala k socioekonomickému vývoju a rozvoju uh, menej rozvinutých e, členských štátov Európy, Európskej únie a takisto e, jej cieľom bolo prispieť k sociálnej e, politike a územnej súdržnosti. Politika súdržnosti sa musí neprestane prispôsobovať novým socioekonomickým realitám, ako aj územným rozdielom, najmä pokiaľ ide o odľahlé územia či územia, ktoré sú e, predmetom e, reštrukturalizácie a podobne. Regionálna politika e, približuje Európu občanom a zoskupuje partnerov, ktorí spolupracujú na novej úrovni. Takisto všetkým dokazuje, aké výhody prináša Európa a preto patrí k e, tým najobľúbenejším politikám nášho parlamentu. Táto politika súdržnosti je e, Eh, veľmi dôležitá pre obdobie 2007 a 2013, pretože prispela k eh, medzištátnej spolupráci tým, že zdôraznila využívanie fondov na tvorbu zamestnanosti, ochranu životného prostredia a podporu inovatívnosti, tvorivosti, rovnosti príležitosti a sociálnej integrácie poslednom čase sa objavili nové výzvy v ekonomickom živote ktoré si vyžiadali prijatie nových opatrení, ktorých cieľom je urýchliť realizáciu príslušných programov politiky súdržnosti na roky 2007-2013 aby sa mobilizovali všetky zdroje a všetky prostriedky umožňujúce priamo a účinne realizovať úsilie o oživenie na úrovni štátov a na medzinárodnej úrovni. S týmto cieľom bola bola vypracovaná správa a parlament prijal uznesenie o prínose regionálnej politiky únie k boju proti finančnej a ekonomickej kríze, najmä v rámci cieľa 2. V tejto súvislosti ako členka výboru pre regionálny rozvoj nášho parlamentu a ako spravodajkyňa za túto tému som mala príležitosť takisto prispieť k vypracovaniu tejto dôležitej iniciatívy. Dámy a páni, tohtoročná na, na konanie otvorených e, dní má za cieľ zdôrazniť konkurencieschopnosť a spoluprácu pre celý región. Stratégia Európa 2020 e, zdôrazňuje uh, uh, vypracovanie takejto politiky súdržnosti, ktorá je jej základným predpokladom. Ako na to poukázal pán Mario Monti pri prezentácii novej správy o stratégii budovania jednotného trhu. E, stratégia 2020 dokazuje, že politika súdržnosti patrí k najvýraznejším prioritám EÚ v dlhodobom meradle a predstavuje e, najdôležitejší mechanizmus pre dosiahnutie strategických cieľov e, jednotného trhu a sociálneho začleňovania. Z toho vyplýva, že regionálny rozmer by sa mal brať do úvahy ako celok a musí sa zohľadňovať aj pri zostávaní návrhu rozpočtu Európskej únie a finančného rámca. Silná regionálna politika e, si vyžaduje, aby všetky európske regióny mohli dosiahnuť e, hospodársku, sociálnu a územnú územnú súdržnosť, ktorá by bola uspokojivá. Doplnkovosť a účinnejšia spolupráca a súčinnosť s národnými rozpočtami je nevyhnutná na optimalizáciu výsledkov. Zároveň treba zdôrazniť flexibilitu a potrebu lepšie prispôsobiť sa regionálnym rozdielom a podporiť regióny v ich snahe prekonať vlastné socioekonomické a územné ťažkosti. To platí predovšetkým pre najodľahlejšie e, regióny, pre prihraničné regióny a regióny, ktoré majú osobitné e, zemepisné e, charakteristiky, ako sú ostrovy a horské oblasti. Takisto e, mestá zohrávajú dôležitú úlohu, pretože dynamizujú rozvoj regiónov preto pozitívnym spôsobom prispievajú k rozvoju aj vidieckých oblastí, ktoré ležia v ich blízkosti. Čiže ide tu o veľmi zložité interakcie a preto je nevyhnutné, aby ďalšie obdobie finančného programovania vyčlenilo aj potrebné zdroje na investície do mestských a prímestských projektov a aby Únia prijala e, mestskú politiku, ktorá je koherentná a integrovaná. E, miestny rozmer výrazne prispieva k tomuto úsiliu a zaručuje, aby sa e, prijímané politiky kombinovali s, e, so spôsobilostiami, spôsobilosťami a expertizou na miestnej úrovni. To znamená potrebu koordinovanie e, reagovať na tieto výzvy. Patrí k tomu aj e, dnešné podujatie, ktoré Eh, hovorí o rôznych politikách, ktoré realizujú miestne aj národné orgány, do ktorých sa zapájajú experti z najrôznejších oblastí a z všetkých eh, regiónov Európy. Podobné podujatia umožňujú vymieňať správnu prax a zvyšovať pridanú hodnotu aplikovanej politiky a podporovať účinnú spoluprácu medzi európskymi regiónmi. Záverom by som chcela povedať, niečo o cieľoch Európskeho parlamentu v oblasti politiky súdržnosti po roku 2013. Nová architektúra by mala navrhnúť e, prechodný systém a režim, ktorý by umožnil zohľadniť získané skúsenosti a zároveň prihliadnuť na e, výhľady ekonomického a sociálneho rozvoja dotknutých regiónov. Vyžaduje si to, aby sa zjednodušili pravidlá pravidlá na využívanie štrukturálnych fondov, aby sa zaručila ich transparentnosť a aby sa zvýšila produktivita ich výsledkov. Dámy a páni, vaše návrhy, vaše myšlienky, ktoré vyplynú z týchto otvorených dní, budú veľmi dôležité pre vypracovanie účinnej regionálnej politiky a politiky súdržnosti. Ďakujem vám za vašu účasť a ďakujem vám aj za za vašu pozornosť, e, za e, vaše príspevky a želám vám úspešné pokračovanie v tomto podujatí. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je <clears throat> ministerský predseda Valonského regiónu, pán Rudy Demot. Nech sa páči, odozdám vám slovo. Ďakujem, pani predsednička pani predsednička výboru regionov, pán pani komisár pre regionálnu politiku, pani predsednička výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou, že môžem reprezentovať belgické predsedníctvo pri otvorení týchto 8 otvorených dní Predovšetkým z toho dôvodu, že ide o podujatie, ktoré má veľký význam v tom, že pôsobí mobilizačne a pretože je výsledkom spolupráce medzi výborom regiónov, medzi generálnym riaditeľstvom pre regionálnu politiku Európskej komisie. 245 miest a regiónov z 34 krajín, bankový sektor, podnikateľský svet a samozrejme občianska občianská spoločnosť. Sú tu všetci zastúpení. E, prvé otvorené dni sa konali pred 8 rokmi a odtedy si vybudovali svoju prestíž. E, účasť je z roka na rok vyššia a čoraz väčší počet miest a regiónov prejavuje záujem o účasť. E, takisto sa tu vytvorila platforma pre konštruktívny a trvalý dialog medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Verejnosť e, má lepšie povedomie o tom, akým spôsobom môže priamo prispieť k tomuto dialogu a výmene názorov. Pre mňa je však e, potešením byť medzi vami aj z toho dôvodu, že vykonávanie úlohy predsedníctva Európskej únie predstavuje pre každú krajinu e, veľkú výzvu, ale aj česť a pre federatívne usporiadanie krajiny, ako je Belgicko, je to obzvlášť dôležité, pretože môžu všetci občania občania tejto krajiny prezentovať svoj talent a svoje uh, skúsenosti. Je potrebné, aby sme uh, prehlbili e, belgický federalizmus nielen prostredníctvom autonómie vo viacerých oblastiach, ale aj v schopnosti eh, vystupovať na medzinárodnej scéne. Keď ja hovorím o téme, ktorá bola zvolená na toto 8. vydanie otvorených dní, dní to znamená konkurencieschopnosť, spolupráca a súdržnosť, tak eh, je to presne tá priorita, ktorá, ktorú zdôrazňuje belgické predsedníctvo. E, my E, toto považujeme skutočne za vysokú prioritu a budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2013 e, takisto patrí k našim cieľom. Európa e, prechádza transformáciou, ktorá je na jednej strane výsledkom krízy, cez ktorú Európa prešla a ktorá má dôsledky v podobe nezamestnanosti, sociálnych nerovností, ale ktorá zároveň poukázala na štrukturálne nedostatky európskych ekonomík. Toto obdobie transformácie si vyžaduje odpovede na výzvy globalizácie, nedostatku prírodných zdrojov a demografické tlaky. V tomto kontexte Európska rada pripomenula, že cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti patrí k najväčším cieľom EÚ. Súdržnosť skutočne predstavujú akúsi páku, či zohráva... Soutenu Dôležitú úlohu pri podpore trvalého a udržateľného rastu na celom európskom území. Štrukturálne fondy sú e, spôsobom, ako zabezpečiť túto súdržnosť. E, tieto prostriedky e, majú svoje dlhodobé účinky, ktoré sú priaznivé pre ekonomický rast, ako aj pre tvorbu pracovných príležitostí. Okrem toho, štrukturálne fondy musia patriť k najhlavnejším nástrojom operacionalizácie stratégie 2020. Preto je vysoko žiaduce, aby sa táto schopnosť e, pôsobiť prostredníctvom štrukturálnych fondov prehlbovala a udržiavala. Malo by to prispievať k budovaniu e, Európy a plneniu hlavných priorít Únie, ako aj belgického predsedníctva dámy a páni. E, naše dnešné stretnutie prichádza v symbolickom čase, pretože je determinujúce pre budúcnosť politiky súdržnosti. Už nás delí len niekoľko týždňov od dňa, keď Európska komisia vydá piatu správu o súdržnosti. Táto správa poskytne podrobnú analýzu situácie a poukáže na rôzne veci, vrátanie toho, kde sa nachádzame oblasti ekonomickej konvergencie a plnenia strategických cieľov únie a akým spôsobom politika súdržnosti e, je v súlade s inými politikami únie a s politikami členských štátov. E, takisto bude hovoriť o tom, ako má vyzerať politika súdržnosti po roku 2013. Okrem toho, belgické predsedníctvo v súvislosti s touto piatou správou zorganizovalo organizuje e, stretnutie Je rappelle également que j'ai adressé európskych ministrov zodpovedných za regionálnu za, za e, e súdržnosť. Bude sa toto stretnutie konať v dňoch 22. a 23. novembra v Lieži Takýmto spôsobom bude možné načrtnúť budúcu politiku súdržnosti a lepšie e, zachovanie tematickej rovnováhy. Bude potrebné, aby sme hľadali potrebné odpovede a aby sme určili, čo môže politika súdržnosti urobiť pri plnení cieľov v oblasti e, sociálneho a ekonomického rozvoja ale aj v súvislosti s obmedzeným, s e, obmedzenými zdrojmi v niektorých oblastiach. A je to dôležité predovšetkým z hľadiska budúcnosti stratégie 2020 a politiky súdržnosti v oblasti inovatívnosti a rozvoju znalostnej ekonomiky. Pokiaľ ide o oblasť zamestnanosti a rozvoj odborných spôsobilostí, toto sú prvky sociálneho začlenenia. Ako zosúľadiť e, politiku súdržnosti so stratégiou 2020, ktorá má za cieľ budovať ekonomiku, ktorá je zelenšia, ktorá je inteligentnejšia, ktorá dokáže racionálnejšie využívať zdroje. Záverom svojho vystúpenia by som chcel upriamiť vašu pozornosť na priority autoritu, ktorej pripisuje veľký význam belgické predsedníctvo a to je územný rozvoj. E, belgické predsedníctvo e, poukazuje na veľký význam územného rozvoja. Je to nástroj, ktorý e, má vysokú pridanú hodnotu a ktorý sa musí zachovať. Musíme pripomenúť napríklad budovanie európskych sietí, dopravných sietí, výmenu skúseností a podobne. Toto je veľmi dôležité z hľadiska strategického prínosu k plneniu cieľov e, rozvoja a politiky súdržnosti. Práve z tohto dôvodu belgické e, predsedníctvo 30. septembra a 1 októbra v Turne zorganizovalo e, podujatie, ktoré bolo venované práve tejto téme. Ďakujem pani Breso, pani Hübner, pánovi komisárovi Hánovi za ich účasť na tomto podujatí. Počas uvedenej konferencie sa skúmali predovšetkým e, témy, ako je prepojenie medzi územnou spoluprácou a stratégiou zeleného rozvoja. Hovorilo sa tu takisto o E, európskom zaskupení pre e, spoluprácu v oblasti územného rozvoja. Chcel by som pripomenúť, že správy z tohto podujatia sú k dispozícii. Dámy a páni, Lisabonská zmluva e, uznáva kľúčovú úlohu regionálnych orgánov pri rozvoji Európy. A to vďaka zásade subsidiarity projekty a vďaka tomu, že regionálne a miestne orgány môžu zohrať svoju úlohu pri realizácii týchto cieľov. Zároveň by som, by som však chcel povedať, že verím v dôležitý poslanie dialógu medzi inštitúciami. Môžete počítať s tým, že belgické predsedníctvo bude uľahčovať tento dialog a už mi zostáva len zaželať veľa úspechov otvoreným dňom. Ďakujem veľmi pekne a teraz chcem poprosiť komisára Hana, aby uviedol videoposolstvo predsedu komisie pána Jose Manuela Barosa. Ďakujem, Danuta. Predseda Barroso odkazuje a požiadal ma, aby som vám povedal, že veľmi lutuje, že tu dnes nemôže byť s vami. Pripisuje veľký význam stretnutiu s regiónov v tomto e, čase a preto sa rozhodol zaslať aspoň nasledujúce video, posolstvo v forme videa. Dámy a páni, milí priatelia, skutočne som sa chcel zúčastniť na otvorených dní roku 2010, tak ako som to robila v minulosti. Avšak žiaľ, dnes nemôžem byť s vami. Úprimne to lutujem. A preto vám chcem poslať aspoň takouto formou svoje posolstvo. Európa je v posledných dvoch rokoch pod tlakom v dôsledku ekonomickej a finančnej krízy, avšak podarilo sa nám prísť s riešeniami. Podarilo sa nám riešiť problémy pri ich, e, korení ich vzniku tým, že sme posilnili ekonomickú správu a koordinovali ekonomické politiky. Prostredníctvom finančnej regulácie spolu sme dosiahli veľa a teraz stojíme na pevnej pôde. Ekonomický výhľad EÚ je lepší, než sme očakávali. Prebieha obnova. A i keď nezamestnanosť je ešte stále veľmi vysoká, prestala rásť naozaj máme ešte rôzne e, problémy a e, predsa len môžeme povedať, že sme na tom lepšie ako pred dvomi, tromi rokmi. Musíme posilniť naše úsilie, musíme dosiahnuť výsledky z Európou 2020 a jej hlavnými iniciatívy. Naším cieľom je znovu dostať na správnu dráhu sociálne trhové hospodárstvo, tak aby sme zaručili inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Regióny a mestá Európy budú hlavnými hráčmi v stratégii Európa 2020, majú ústrednú úlohu pri vytváraní nových udržateľných pracovných miest, pri investíciách do nových technológií, pri boji so zmenami klímy, pri zabezpečení dobrého vzdelávania Eh, pri podpore sociálneho začleňovania, rozvoji infraštruktúry, ako aj pri vytváraní prostredia pre inteligentný územný a mestský rozvoj. Priority eh, stratégie Európa 2020 budú E, majú v sebe aj dve udalosti, ktoré sú pre vás priamo dôležité. Po prvé je to rozpočet. Európska komisia príde s touto iniciatívou. Po druhé, budeme rozprávať o politike, alebo rokovať o politike súdržnosti po roku 2013. Toto sú skutočné skúšky, skutočný test pre nás. Musíme sa postarať o to, aby výdavky boli efektívne, aby pridaná hodnota Európy sa zvýšila a aby došlo k zjednodušeniu realizácie. Samozrejme, nemôžeme zabúdať na rozpočtové obmedzenia a tlaky, ale chcem jasne povedať, že základné zásady politiky súdržnosti sa nezmenia. Je to politika, ktorá vyjadruje európsku solidaritu, ktorá je v jadre nášho integračného politiku. Kohezná politika zostane strategickou politikou Európskej únie. Spolu musíme hľadať synergie, aby sme dokázali zabezpečiť úspech stratégie Európa 2020. A ja vás chcem požiadať, práve vás a povedať vám, že je mimoriadne dôležité, aby e, regióny Európy mohli e, byť tiež tí, ktorí vstupujú do našej diskusie o koheznej politike v Európe. Je dôležité, aby ste vyprávali aj vy doma o tom, aké význam, aká dôležitá je solidarita, aké je dôležité mať dobrú politiku súdržnosti a preto musíme zvýšiť e, dialog medzi komisiou a regiónmi. Teraz budete mať prístor na to, aby ste si mohli vymeniť svoje skúsenosti, prediskutovať si vaše plány. Máte na to 4 dní. A teším sa na informácie o výsledkoch vašich diskusí a želám vám veľmi užitočné, plodné, otvorené dni. Ďakujem. Vážení kolegovia, teraz máme hovoriť o budúcnosti koheznej politike. Je to dôležité e, práve teraz. Predseda Barroso povedal, že budeme mať revíziu rozpočtu EÚ a Takisto budeme musieť prediskutovať ďalší rozvoj politiky súdržnosti po roku 2013. Sme na kryžovatke, áno, týmto súhlasím. My všetci vieme, aká dôležitá bola kohezná politika pre regionálny rozvoj. My nechceme tu na rozdávať. Investičná politika, kohezná politika budú aj ďalej hrať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní rastu, ktorý je inteligentný, udržateľný a inkluzívny Máme 230 miliard dolárov nasmerovaných na kľúčové oblasti agendy Európa 2020. Politické súdržné programy už pomohli v investíciách do inovácií e, E, inteligentná doprava, obnoviteľné zdroje energie, vzdelávanie a tak ďalej. To všetko sú tieto aktivity, ale my si musíme udržať naš, e, našu hybnosť, náš moment. Preto je to také dôležité. Niektorí tvrdia, že kohezná politika nie je napojená na priority a že príliš, nes, e, príliš plitko využíva zdroje medzi jednotlivými politickými oblastiami a že ťažko sa merajú výsledky. Túto kritiku musíme brať vážne. Naše úsilie na zlepšenie posilnenie e, koheznosti prináša výsledky. Hodnotiaci správy tento, tohto roku to len potvrdzujú. Výzvy sú s nami a budúca politika musí e, zabezpečiť presvedčivé argumenty na odôvodnenie svojich výsledkov. Preto sa musíme zamerať na tri oblasti. Koncentrácia, výsledky a podmienenosť pokiaľ ide o koncentráciu, predseda Barroso už poukázal na dôležitú úlohu koheznej politiky pri dosahovaní našich ambicióznych cieľov stratégie Európa 2020. Chcem povedať, že tu nie je napätie medzi Európou 2020 a koheznou politikou. Priority Európy 2020 sú relevantné pre všetky regióny a regióny sú relevantné pre úspech stratégie Európa 2020. To nie je len otázka koherentnosti, je to aj otázka dobrej ekonomiky. Po druhé, po troch generáciách programov musíme dokázať vysvetliť lepšie našim daňovým poplatníkom, na aké účely sa využívajú peniaze koheznej politiky. Preto členské štáty a regióny si musia určiť ciele, ktoré sú vystopovateľné a overiteľné. Musíme dokázať monitorovať a prediskutovať dosiahnutý pokrok alebo jeho neprítomnosť, nedostatok. To je otázka zodpovednosti a transparentnosti. Napokon spoločné riadenie znamená aj spoločnú zodpovednosť. A nakoniec globálna ekonomická kríza veľmi jasne ukázala jednu vec nemôžeme poskytovať peniaze bez toho, aby sme sa nezaoberali otázkami konkurencieschopnosti, štrukturálnych reforiem a podobne. Toto všetko spolu súvisí. Ak máme osoch z, z rozvoja úspechov v jednom členskom štáte, neúspech môže byť e, rovnako smrteľný, tak ako bol úspech povzbudujúci. Preto musíme mať túto podmienenosť stanovenú na základe niektorých podmienok, ktoré sú dôležité preto, aby mohlo dojsť k investíciám. Dámy a páni, sú tu niektoré ďalšie veci, ktoré sú dôležité, ktoré musíme zohľadniť a je to dôležité pre mestá napríklad E, napríklad otázka toho, ako zjednodušiť naše postupy, ako sprístupniť koheznú politiku k všetkým regiónom, ako sa zamerať na tie, ktoré zaostávajú, ako zabezpečiť spravodlivý rovnoprávny prechod. Toto sú všetko podmienky preto, aby sme dokázali vytvoriť zmysluplnú, rovnocennú, hospodárnu budúcu koheznú politiku. To, aká bude táto politika, bude výsledkom našej kolektívnej schopnosti presvedčiť národné vlády a občanov, že politika sa zmenila a že jej e, realizácia viazaná na kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, a teraz by som chcela poprosiť pána Filipa Majštata, prezidenta Európskej investičnej banky. A dovolte, aby som súčasne využila túto možnosť a povedala, že bez Filipa Majštata by európska kohezná politika v posledných rokoch nedokázala prísť s významnými inováciami v, svoj, v svojom finančnom systéme. Ďakujem ti, Filip, a ďakujem aj tvojim spolupracovníkom a chcem ťa poprosiť, aby si sa ujal slova, aby si nám povedal niečo o budúcnosti. budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, Danuta. Vážená pani predsednička výboru pre regionálny rozvoj, pani predsednička výboru regionov, pani podpredsednička Európskeho parlamentu, pán komisár, pán predseda môjho regionu, Valonského Regionu, dámy a páni. Ďakujem za to, že ste ma pozvali aj tento rok na otvorenie týchto otvorených dní. Veľmi sa teším, že voľba tém na tento rok sa mi zdá byť skutočne primeraná, pretože regionálna konkurencieschopnosť má kľúčový význam pre úspešnosť našej novej stratégie Európa 2020. Regionálny rozvoj patrí k prioritám Európskej investičnej banky od jej vytvorenia v roku 1958 na základe rímskej zmluvy. Banka mala za úlohu podporovať projekty, ktoré pomáhajú rastu EÚ v menej rozvinutých regiónoch. To znamená, že sme mali podporovať ekonomickú aj sociálnu kohéziu a dať prioritu projektom, ktorí boli umiestnené v týchto konvergentných regiónoch a rozšírenie činnosti, oblasti činnosti banky za posledných 50 rokov v žiadnom prípade neznamenalo, že by sme zabudli na túto prioritu. Loka, miestne a regionálne e, inštitúcia a orgány sú v súčasnosti stále našim najdôležitejším partnerom pri našej činnosti a podporujeme ich rôznym spôsobom priamými pôžičkami, ktoré poskytujeme priamo regiónom a mestám, ako aj spolufinancovaním rôznych činností, e, či už formou e, štrukturálnych fondov alebo technickej pomoci. A nedávno sme začali využívať aj finančné inžinierstvo. Chcem len, aby ste mali predstavu, za posledné tri roky 2007 až 2009 sme financovali pôžičky pre projekty v konvergentných regiónoch za v hodnote 66 miliard eur, čo je 40 celkového objemu pôžičiek. Bolo to celkom dobre vyvážené medzi EU 15 a EU 12. V absolútnych číslach samozrejme tzv. staré členské štáty dostali E, väčší podiel, ale per capita nové, e, nové členské štáty dostali viac. Okrem toho máme spoločné iniciatívy a pôžičky spolu s Európskou komisiou a keď Danuta samotná bola komisárkou zodpovednou za regionálny vývoj, tak by som chcel spomenúť dve iniciatívy, ktoré sme vtedy realizovali. Je to Jaspers, to bola technická pomoc poskytnutá novým technickým štátom, aby sa lepšie pripravili na veľké projekty zo z štrukturálnych a kohezných fondov. A druhým programom, druhou iniciatívou bola Jessica, ktorá mala pomôcť Ehm, samosprávam, regionálnym orgánom, ehm, tak, aby dokázali realizovať udržateľný urbaný vývoj. Boli na to využité štrukturálne fondy. Európa 2020 poskytuje nové impulzy a orientáciu koheznej politike EÚ, pričom si uvedomujeme významnú úlohu miest a regiónov únie Zrýchlenie investícií do výskumu, rozvoja, inovácií, zelenej energie, ako aj podpora vedomostnej ekonomiky a malých a stredných podnikov posilní ich konkurencieschopnosť a to na zás bude znamenať, že všetci budeme môcť pracovať na dosiahnutí strategického cieľu inteligentného, inkluzívneho, udržateľného rastu ale financo, získanie financií pre výskumné projekty a inovácie môže byť náročné v dôsledku rôznych prekážok, ako je náročnosť výrobku alebo technológií, alebo rôzne problémy, ktoré vznikajú v komunikácii s finančným sektorom alebo problémy priamo vo finančnom sektore. Neochota bank veľmi často financovať eh, nehmotné investície, to znamená, že je veľa dôvodov, prečo si myslíme, že je dôležité, aby inštitúcie EÚ, ako je Európska investičná banka, jej pobočky a Európsky investičný fond, spolupracovali s Európskou komisiou a vytvorili celý rad nástrojov, ktoré umožnia zlepšený prístup k financiám. Chcem spomenúť dva z takýchto nástrojov. Je to Jeremy. Jeremy poskytuje možnosť využiť e, granty a štrukturálne fondy na vytvorenie revolvingových fondov, ktoré pomáhajú malým a stredným podnikom pri získavaní základného kapitálu pôžičok alebo záruk. Druhým nástrojom je RSFFF, to je finančný nástroj na zdieľanie rizika. Je to inovatívny nástroj, E, komisie a EIB, ktorý má zlepšiť prístup k financiám e, pre financovanie výskumných programov. Ako som spomenul, RSFF je k dispozícii aj pre mestské alebo obecné a regionálne orgány samosprávy. Takže chcem povedať aj vám, že RSFF je k dispozícii miestnym orgánom a regionálnym orgánom pre výskumno-vývojovú činnosť alebo na financovanie VVV. Potom tu máme aj produkty, ktoré sa starajú alebo ktoré za, sú zamerané na tri piliere Európy 2020 v konvergentných regiónoch. Je to e pôžičkový pro, štrukturálny program pôžičiek napríklad na podporu viacročných E, investícií, ktoré spravujú regionálne orgány, verejné orgány. Keď spolupracujeme s komisárom Hánom a jeho tímom na tom, aby sme zlepšili efektívnosť tohto finančného nástroja. Dámy a páni, záverom by som sa chcel vyjadriť k bodu, ktorý sa mi zdá byť mimoriadne dôležitý. Ako už na to poukázali predchádzajúci rečníci, politika súdržnosti musí tvoriť integrálnu súčasť novej stratégie Európa 2020. Nikdy netreba zabúdať, že stratégia Európa 2020 spočíva na troch pilieroch. Rozhodne potrebujeme inteligentný rast, smart growth, hlavne vďaka zvýšeniu investícií do, rozvoja, do výskumu a inovácií. Potrebujeme udržateľný rast ktorý by lepšie rešpektoval životné prostredie a ktorý by úspernejším spôsobom využíval prírodné zdroje. Uh, ale potrebujeme zároveň inclusive growth, potrebujeme inkluzívny rast, ktorý e, neponecháva stranou žiadnu osobu, žiadny región. A keby stratégia 2020 znamená len toľko, že bohatší budú ešte bohatší a chudobní ešte chudobnejší, a keby chudobnejší im neumožnila lepšiu účasť na celosvetovom rozvoji, tak by to rozhodne viedlo k neúspechu úspechu. My musíme dbať o to, aby žiadny človek, žiadny región nezostal na okraji tohto úsilia. Preto musia všetci prispievať, členské štáty, Európska komisia, regióny a mestá Európy k tomu, aby sa zabezpečil dynamickejší, ale aj rovnomernejší rast nášho regiónu. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán prezident. Chcela by som sa poďakovať všetkým rečníkom a teraz odovzdám už moderovanie nášho podujatia pánovi Markovi Rogersonovi. Dúfam, že uspokojí e, všetkých, pretože máme obmedzený čas. Odvedala mu už teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani Hübner. Áno, dámy a páni, teraz je už čas na vaše vystúpenia. Eh, ja už viem o mnohých ľuďoch, ktorí sa chcú prihlásiť o slovo a ak to chcete byť aj vej, tak ešte stále máte čas na vyplnenie formulára, odov- jeho odovzdanie. Máme obmedzenie, to je dvojminútový rečnícky čas a ja tu mám troch prezidentov, eh, podpredsedu a predsedu a všetci budeme teda dozerať na to, že sa budete držať svojho rečníckého času, čiže tých dvoch minút. A rád by som vyzval pána Michaela Schneidera, e, predsedu EPP vo výbore regionov, e, aby sa ako prvý ujal slova. Vážené dámy, a, vážené dámy a páni, pani predsedovia, prezidenti, pán komisár, som veľmi rád, že znovu tu môžem byť už osmikrát pri, pri otvorení otvorených dní je to akcia s mnohými prezentáciami, výstavami, workshopmi a to všetko ukazuje tú rozmanitosť zaangažovanosti regionov a obcí Európy pre Európu. Vidíme jasne, aký príspevok predstavujeme my pre integráciu a ďalší rozvoj Európy. Tento rok, ako sme už počuli, sú Open Days v znamení budúcej koheznej politiky v rámci stratégie Európa 2020 vo výbore regionov sme sa veľmi intenzívne zaoberali touto tematikou v posledných mesiacoch a prišli sme k záveru, že Lisabonská stratégia aj preto nedosiahla svoje ciele, že, pretože regióny a obci Európy neboli primerane zahrnuté, zapojené do týchto aktivít. A my si myslíme, že z toho sa treba poučiť. Avšak po prvých mesiacoch Európy 2020 máme pochybnosti, či už sme sa naozaj dostatočne poučili z minulosti. Stratégia e, e, hovorí o úlohe obcí a regiónov veľmi málo. V členských štátoch, pokiaľ viem, sa viedla diskusia o zapojení obcí a regiónov do partnerstva v, pri realizácii novej stratégii len v embryonálnych začiatkoch, alebo už vôbec, ešte sa vôbec nezačala. Tu strácame veľmi vzácny čas a preto sme vďační Eur, belgickému predsedníctvu, že pred niekoľkými mesiacmi požiadala e, výbor regionov, aby vypracoval stanovisko k Európe 2020 a ku koheznej politike. Zajtra budeme mať poradu k, tejto, k tomuto stanovisku a schválime ho a v debate je pre nás najdôležitejšia práve tá požiadavka otázka e, vytvárania územných paktov, ktoré by mali pomôcť realizovať viacúrovňové spravovanie spoločnosti a tak viesť k realizácii novej stratégie. Nemali by sme veci prenechávať na náhodu, ale všetko pevne zakotviť. Myslím si, že v rámci politiky súdržnosti môžeme už vychádzať zo skúseností z governance a partnerstva a v ďalších oblastiach sú určite vhodným rámcom národné progr reformné programy, tak aby sa dokázali vyrovnať s týmito požiadavkami. Po tretie, výbor e, regiónov bude mať monitorovaciu platformu na sledovanie stratégie Európy 2020, aby sme na úrovni európskych inštitúcií v Bruseli mohli pravidelne informovať o tom, ako vidíme realizáciu stratégie a čo by sa na tejto realizácii mohlo zlepšiť. Myslím, že som práve vyčerpal svoje dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Takže výzva na vytvorenie územných eh, paktov. A teraz pán, pán Lambert van Nistelrooy eh, z parlamentného eh, výboru pre regionálnu politiku. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vás všetkých privítať na plenárnom zasadnutí. Mám dojem, že je tu veľmi dobrá diskusia. Takže myslím si, že kohezia sa dostala troška na okraj a máme tu krízu, ale musíme sa dostať na staré základy. Chcem pokračovať v tom, čo povedal pán Schneider. Ide o zahrnutie regionov a miest do stratégie Európa 2020. To je troška veľmi ťažké. Pozlíme si text rady. Tam sa hovorí o členských štátoch, ktoré musia niečo urobiť. A teritoriálny pakt, nuž, To je samozrejme niečo, čo žiadame my tu v parlamente, ale ešte nie sme tak ďaleko. Existujú aj e, C2 biele regióny a samozrejme E, treba myslieť na to, že kohezná politika sa musí robiť komplexne a tu je teritoriálny rozmer dôležitý. E, bohatí sa nemajú stať bohatšími a chudobní chudobnejšími. Tretí bod, financie, to je veľmi dôležitá cesta, po ktorej musíme ísť. Financie to predstavujú aj energiu, klímu, dopravu a tu parlament povedal, nie, potrebujeme integrálne východisko, my chceme horizontálne posilňovať regióny a mesta. Potom je tu napríklad e, sú tu ďalšie veci, ktoré e, povedal výbor regiónov. Musíme e, počúva, čo hovorí tento výbor, parlament, preto, preto, to musí robiť parlament, pretože všetko prebieha formou spolurozhodovania. Ďakujem veľmi pekne. Vrátime sa k výboru regiónov. Karl-Heinz Kler, predseda PSE Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keď, sme pred 15, keď som prišiel pred 15 rokmi do výboru regionov, sa ma priateľ spýtal, prečo to robíš? Musíš sa tamuto vystavovať Brusel a Európska únia? A moja odpoveď bola, pretože Európsku úniu považujem za najväčší politický výdobytok 20. storočia. Po dvoch vojnách, po dvoch svetových vojnách ktoré e, predstavovali obrovské utrpenie a potom sa dokázali e, vedúci predstavitelia vtedajších krajín EÚ dohodnúť na spolupráci, nie na vojnovom súperení, ale na spolupráci s tým cieľom, aby sa vybudovala stále tesnejšia únia národov. To znamená súdržnosť v Európe. A žiadna politika nie je dôležitejšia pre tento cieľ než politika súdržnosti. Európska regionálna politika, ktorej zástupcom je tu pán komisár Hahn, to je najdôležitejšia politika pre európsku súdržnosť a nikdy nebola dôležitejšia ani dnes, než dnes v čase krízy, pretože taká je pravda. Nachádzame sa v najostrejšej kríze, akú si ja kedy pamätám. Toto mesto Brusel musí dávať pozor, aby aby sme sa nestali tým, čo máme teraz vo Washingtone DC, ale bez Tea Party. Ale pozrite sa na to, ako ľudia v Európe a európske národy hľadia dnes na Európsku úniu. Sú veľmi kritickí. To je podobne ako v USA, keď sa hovorí o Washingtone a keď chceme toto zmeniť, tak potom musíme mať takú politiku, ktorá naozaj podporuje súdržnosť. Musí to byť politika proti finančnej kríze a proti ešte stále pretrvávajúcej hospodárskej kríze. Máme teraz najvyššiu e, euro, ekonomickú krízu a musí to byť politika, ktorá bude dávať nielen bohatým, ale ktorá bude dávať aj chudobným, aj strednej triede, zamestnancom, živnostníkom a podobne. To je dôležité, to potrebujeme a to potrebujeme súrne. A keď sa nám to podarí, tak potom sa nám to bude, ja som za chvíľu hotový, takže potom to bude vyzerať aj lepšie s obrazom Európskej únie v očiach jej obyvateľov, a Open Days sú dobrá príležitosť na to, aby sme sa dostali na túto cestu. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Um, back... Ďakujem. Späť teraz do parlamentu, do jeho výboru pre regionálnu rozvoj. Ricardo Cortés Lastra. Dobrý deň všetkým. E, pravdu povediac, je to pre mňa veľké potešenie, že tu dnes môžem byť. Tu na tom najdôležitejšom, najvýznamnejšom fóre v Európe, e, tu, kde všetky regióny zdieľame jeden spoločný projekt, jeden jeden spoločný nápad a preto by som chcel využiť túto príležitosť a vyjadriť náš spoločný záväzok a jasne povedať, že politika súdržnosti je najdôležitejšia alebo je veľmi dôležitá pre budúcnosť Európy a rozpočet eh, by mal reflektovať eh, eh, toto ako rozvojovú politiku a nie ako politiku výdavkov. Všetky nám je jasné, že politika súdržnosti uľahčuje a rast pracovných miest, e, dokazuje solidaritu, e, zelený e, rast, podporu životného prostredia, jeho ochranu, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe a tak ďalej. Naozaj toto je nesmierne dôležité. Nič nemôžeme v Európe robiť bez politike súdržnosti, pretože vďaka tejto politike sme veľmi blízko občanovi a vďaka tomu môžeme meniť spoločnosť. Preto musíme obhajovať túto politiku ako politiku spoločenstva, ktorá je veľmi silná a musíme to robiť nielen kvôli jej vplyvu na naše regióny a mestá, ale aj kvôli jej pridanej hodnote e, pre e, transparentnosť a pre finančnú stabilitu, pretože politika súdržnosti je jedným z najdôležitejších pilierov Európskej ústavy alebo Európskeho, e, Európskej únie. A chcem tiež pripomenúť najdôležitú úlohu, ktorú zahrávate vy, regióny, ako aj úlohu občianskej spoločnosti. E, e, decentralizované riadenie e, to je jedna z kľúčových otázok pre úspešnú budúcnosť Európy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz predseda AODP ktorý je aj zástupcom e, Liverpoolského magistrátu. Ďakujem veľmi pekne a v, v mene v skupiny Alde by som vás všetkých chcela tu privítať. Piatá správa o súdržnosti ešte nie je verejne známa, ale veľa sa špekuluje o jej obsahu. E, niektorí sú o tom dosť dobre informovaní, iní e, nie. Ak tí, ktorí e, sú o tom dobre informovaní a vyjadrujú e, sa k tomu a jak ich poznámky, pripomienky sú správne, tak určite nájdú veľkú odozvu túto na tomto fóre, ako aj späť vo svojich členských štátoch, v mestách a regiónoch. Ja som si s veľkým potešením vypočula pána Barozu, ktorý povedal, že základné princípy politiky súdržnosti v v tejto správe budú nezmenené. Vieme, že napríklad eh, prechodné alebo tranzičné eh, regióny eh, budú tam dôležité a mno, množe, mnohé tie regióny, ktoré ešte nie sú, ktoré nemajú tento status prechodných regiónov, ho nadobudnú. Ale vieme, že mnohé regióny sa potýkajú s ťažkosťami pretože sa zníži e, schopnosť e, vystopovať investície, financie. Dúfam, že na to sa pozriete. Dôvod je naozaj jednoduchý. Ak budeme mať koheznú politiku, ktorá e, podľa vás nie je naozaj nejaká almužná, tak musíme sa pripraviť na flexibilitu, musíme teda byť flexibilní. A prečo? Je to jednoduché, pretože potrebujeme zamestnanie pre našich občanov a rast pre našu ekonomiku. Zamestnanosť a rast to by mali byť kľúčové piliere tejto ekonomiky a tejto stratégie. E, Lisabonská stratégia zlyhala, pretože si ju neprivlastnili alebo sa s ňou nestotožnili tí, ktorí uh, mohli dokázať, aby fungovala. To je mesta a regióny. E, tieto mesta a regióny, ich občania a ich predstavitelia sa musia s touto stratégiou stotožniť a nemôže sa to robiť izolovanie, pretože občan tiež musí byť súčasťou tohto procesu a eh, aj eh, podujatie, ktoré sme mali začiatkom roka v Bruseli, na to poukázalo. A prečo? Nož preto, eh, pán komis- veľmi stručne vás poprosím, pretože politika súdržnosti je aktívnou tvárou, podobou Európy smerom k občanom a bez toho úloha Európy zmizne, pretože naši občania už nebudú vedieť, čo pre nich Európa znamená. A preto by som vás chcela požiadať, aby ste zvážili, ako e, dokážete to, aby naše mestá, vidiecké oblasti, e, regióny a tak ďalej, ako môžu byť kľúčovými hráčmi v tejto e, politike súdržnosti. A ja tu ešte zopakujem tieto dve slova. Zamestnanie a rast. Tieto dve kľúčové slova pomôžu zlepšiť život našich občanov. Ďakujem. Oh, well, Len e, dve slova. E, teraz e, vyzývam predsedu pána Jerži Zákavu z výboru regionov.

Stratégia Európa 2020 eh, prispeje k posilneniu Európskej únie, ale či sa tak skutočne stane, to závisí od účasti hlavných zainteresovaných strán na realizácii tejto stratégie. A aby sa to dosiahlo, musia tieto zainteresované strany považovať stratégiu za užitočný nástroj. Prvým prvkom, eh, ktorý je veľmi dôležitý, to je teritoriálna územná súdržnosť. Táto odpovedie k e, účasti na všetkých stupňoch riadenia. Treba zdôrazniť, že európska politika je do istej miery aj miestnou politikou a z tohto dôvodu účasť regionálnych a miestnych orgánov na realizácii tejto politiky je základným predpokladom. Um, hospodárska súdržnosť je veľmi dôležitá, pretože posilňovanie ekonomiky všetkých regiónov a nielen miest a lepšie využívanie dostupných zdrojov je predpokladom na lepšie využívanie ekonomického potenciálu. Európa bude môcť byť úspešnejšia, pokiaľ všetky skoncentruje všetky svoje regióny, všetky svoje okresy. Ehm, hovorilo sa tu, že mesta majú dominantnú pozíciu, pretože tam sa sústreďujú prostriedky, ale my nesmieme zabúdať ani na ostatné regióny. Pre nás je dôležité poľnohospodárstvo, je pre nás dôležitá potravinová politika a to takisto súvisí s regionálnou politikou. Pre ľudí z miestnych samospráv je dôležitý aj rozvoj vidieckých oblastí. Z toho dôvodu by mali existovať primerané nástroje na rozvoj týchto oblastí. V súčasnosti eh, je v poľnohospodárstve u nás zamestnaných zhruba 30 miliónov ľudí a 40 miliónov v potravinovom reťazci. To ukazuje, aké dôležité sú potraviny. Dámy a páni, eh, politika súdržnosti musí teda prihľadať na potreby všetkých ľudí žijúcich v krajine. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Teraz sa vrátime k výboru pre regionálny rozvoj e, Európskeho parlamentu. Vyzývam pani Karin Kalmbach z výboru. Ďakujem veľmi pekne a gratulujem, že už osmikrát organizujeme tieto otvorené dni. Ja som len rok poslankyňa, ale Open Days poznám roky. Bola som 16 rokov v miestnej samozpráve v parlamente, poznám regionálnu politiku, niesla som regionálnu zodpovednosť, dnes som tu. Je veľmi dôležité, aby tieto jednotlivé úrovne spolupracovali a na každej úrovni je našou povinnosťou sa starať o kvalitu života a obce, regióny sú to, čo je najbližšie k ľuďom a ak tam nie je dobrá kvalita života, tak potom ten európsky rozmer a štatistika neprinesie spokojnosť nikomu, pretože dôležité je, aby sedela tá kvalita života v ich priamom prostredí a okolí. Kohezná politika je preto taká dôležitá, má tri hlavné úlohy. Vytvoriť kvalitu života, ale súčasne aj udržať konkurencieschopnosť Európy. A preto si myslím, že musíme toto zdôrazňovať viac v komunikácii a povedať, že všetky prostriedky, ktoré sú použité v kohoznej politike, nie sú darí regiónom, ale chcem tu pripomenúť hearing komisára Hanna, ktorý by sa chcel stať otcom regiónov alebo krstným otcom regiónov a povedať, že dôležité je pomáhať tam, kde treba a kde sa dajú e, podporovať talenty. To znamená, že potrebujeme takú regionálnu podporu, ktorá bude stimulom pre vývoj regiónu a musíme dať pozor aj na to, aby tie regióny, ktoré sú dobre vyvinuté, rozvinuté, neklesli na svojej úrovni. A tretia oblasť je, že musíme zviditeľniť Európu a to platí prajme pre regióny. Musíme ukázať ľuďom z regiónov, kde sa investujú ich peniaze, kde sú šance na prácu, na vzdelanie. Potom budú pripravení túto Európu spoločne aj financovať, pretože tieto prostriedky budeme potrebovať a z dlhodobého hľadiska členské štáty budú ochotné dať tieto peniaze k dispozícii len vtedy, keď svojim voličom dokážu ukázať pridanú hodnotu tejto Európskej únie. Ďakujem a prajem vám veľa šťastia pri vašich 130 workshopoch. Bude to úžasný týždeň. Veľmi pekne ďakujem. Nemusel som ani použiť kladivko. A teraz vyzývam člena regionálnej rady z Helsingského regiónu Usima, pána Maku Makulu arvoisa puhemies hyvät äh, ystävät hyvät läsnäolijat dámy a jedným e, z z pilierov kohéznej politiky je spolupráca medzi regiónmi, inováciami, inovácia a odvaha tých, ktorí prijímajú rozhodnutia. Ak chceme e, zvýšiť inovácie. Musíme sa viac snažiť, pretože je veľmi veľká vzdialenosť medzi politikmi a medzi tými, ktorí tieto inovácie prinášajú do praxe. Potrebujeme mať odvahu a víziu e, politikov na príjmanie, alebo musíme im dať najvo, že máme túto odvahu aby oni mohli príjmať rozhodnutia ohľadom pilotných projektov stratégie 2020. E, videli sme, že existujú dobré praktiky, e, ktoré treba zaviesť do praxe, ktoré už niekde aj fungujú a ja dúfam, že alebo teda dúfam, že pri používaní štruktúrálnych fondov e, nebudeme sami. Dôležité je adaptovať sa, využívať rôzne inovácie. Musíme vyzvať mestá a regióny k spolupráce e, a ku kritickému, e, kritickej vízi. Treba vytvoriť také vhodné podmienky pre inovatívne projekty, aby sa e, zvýšili možnosti súkromného aj verejného sektora využíva tieto inovácie, napríklad sektor dopravy. To je jeden z príkladov, ako vidíme, alebo kde vidíme e, rozvoj, ale e, a potrebujeme takýto radikálny rozvoj na celoeurópskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Eh, teraz ideme z Helsing do Dunkirku a vyzývam pani Michelle Delivar. Alebo pán Michelle Delivar. Si je recommence, je vais à nouveau citer les... Eh, znovu musím citovať predsedničku. Všetci s tým súhlasíme, všetci. My všetci v tomto hemisykle súhlasíme s politikou súdržnosti, s úlohou eh, miestnych a regionálnych orgánov, pred niekoľkými dňami sme oslavovali 21. výročie Interregu. Všetci sme za to, všetci sme za dôležitosť eh, regionálnej spolupráce. Ja som s tým samozrejme spokojný, ale my žijeme v akejsi bubline a popri a v, vonku máme e, e, e, ľudí, ktorí majú jediný cieľ a to je renacionalizovať politiku. A to, čo my robíme tu, sa musí dostať von z tohto hemicyklu, musí sa dostať von k ľuďom. Tu nejde o nás. Ja od samého začiatku súhlasím so všetkými vystúpeniami kolegov z EPP. A my keď hovoríme o vývoji situácií, my tú realitu poznáme, ale skutočne Európa zajtrajška sa tvorí e, v našich regiónoch. Sme to my, občania, ktorí vidíme výsledky priamo v teréne. A my by sme mali využiť využiť otvorené e, dni, využiť na to, aby sme hovorili s ľuďmi vonku. A v tomto smere máme pred sebou ešte kus práce a želám vám všetkým k tomu veľa odvahy. Thank you very much indeed. Um, Ďakujem, môžem vás ubezpečiť, že tí ďalší traja rečníci sú mimo bruselskej bubliny. Prvý je z e, talianského e, mesta Ostradetto, je to Massimo Bello. Grazie, presidente. Gli open days sono un'occasione. Ďakujem, pán predseda. Otvorené dni predstavujú významnú príležitosť pre občanov a mesta v celej Európe. V tejto súvislosti e, sa nazdávam, že mesta predstavujú veľmi významné referenčné body z hľadiska konsolidácie e, regionov a územnej, e, územného rozvoja. E, ja ako starosta e, mám s týmto skúsenosti, existuje e, dohoda o trvalo udržateľnej energii, ktorá bola podpísaná 4. mája tohto roka a v tejto súvislosti by som chcel navrhnúť, aby sme takýto Takúto dohodu uzatvorili aj pre oblasť politiky sociálnej súdržnosti. Mal by to byť akýsi pakt, do ktorého by sa zapojili aj všetci, všetky mesta. Ja som počul veľmi veľa o regiónoch, ale myslím, sa, myslím si, že základnými kameňmi budovania Európy sú práve obce a z rozpočtu EÚ by sa mala e, financovať aj táto solidarita, čo netreba podceňovať v stratégii 2020. Obce chcú aj po roku 2012 byť plne zapojené do tohto úsilia. A záverom by som chcel povedať, že pokiaľ budú existovať problémy, akým čelíme aj dnes, musíme tieto problémy premeniť na príležitosti. Ďakujem. Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel vyzvať jedno z našich eh, priateľov z Spojených štátov, pán Adrian Petresku, je profesorom na Marylandskej univerzite v USA. Takže, pán profesor, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým eh, predsedom aj podpredsedom. Ja som z Marylandskej univerzite eh, ja som sa narodil v Rumunsku a ja rozumiem regiónom, ak by som povedal, mať povedať, odkiaľ pochádzam. Pochádzam vlastne o juhu, od na juho Dunaja. A moja dcera mi raz povedala, že ja som vlastne ako keby celého sveta. Mala vtedy 6 rokov a prišla so zoznamom krajín, e, s ktorými sa spájala e, mojím poslaním je robiť dobro. To povedal Thomas Paine v, už v 17. storočí. Toto je veľmi veľká a dobrá iniciatíva, dobrý nápad, ale uh, neviem, že či môžeme, alebo mali by sme teda veriť a dôverovať regiónom ako komplexnému systému. Musíme veriť tomu, že bez ohľadu na prekážky e, môžeme dosiahnuť svoje cieľe, ale musíme sa snažiť o odstránenie prekážok. Som veľmi rád, že hovoríme o iniciatíve e, z dola nahor, že toľko veľa ľudí hovorí o tom, že sa musíme vymaniť z tej bruselskej bubliny, ale chcel by som aj navrhnúť taký jednoduchý experiment pred 30 rokmi jedno dieťa malo 15 rokov a ja som navrhol uh, učiteľom fyziky, aby sa robili pokusy s zelenou energiou, ale nám povedali učiteľe, že to sa nemôže robiť, pretože to nie je v učebných osnovách. Ja teraz ja teraz žijem v Bruseli, alebo teda poznám veľa ľudí v Bruseli a pýtal som sa veľa detí, že či vedia niečo o zelenej energii, ale nie, oni hovoria, že e, povedali, že nie a nikto vlastne z nich nevie, že e, energiu môžeme vyrábať aj, alebo dosahovať aj zo slnečnej energie. Chcel by som navrhnúť tri veci a veľmi stručne teda Európsky národný serv, e, služba, národná služba parkov, toto máme aj v USA. E, deti tam ukazujú kreativitu a to môže napomôcť aj ľuďom podporiť e, alebo získavať pracovné miesta. A mohli by sme tiež mať uh, teda keď budeme mať nasledujúce stretnutie, mali by sme ľuďom ukázať to, že aj od nich záleží, aké závisí, aké budeme mať výsledky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sme sa dostali zo západu na východ a teraz z Marylandu prejdeme do Moskovskej akadémie vied a profesor Sergej Otop. Otobolubskej. Dúfam, že som vyslovil vaše meno správne. Áno, veľmi správne ste to vyslovili, hovorí pán profesor. Ďakujem. V Rusku sa dlho diskutuje o tom, že či môžeme využiť regionálnu politiku EÚ alebo nie ale ak zohľadníme, že sa musíme učiť z vašich skúseností, a to nielen pozitívne veci, ale aj negatívne, negatívna skúsenosť je užitočná, tak z toho môžeme pochopiť, že regionálna politika je politika na mnoho rokov a regionálna politika je nezávislá politika. Je to to isté ako zahraničná politika, hospodárska politika a podobne. Okrem toho, keď chceme zužitkovať vedeckú prácu aj výsledky, musíme mať diskusiu aspoň dvoch ľudí okolo jedného stola, ktorí navzájom poznajú svoje prostredie. Musíme začať s vytváraním e, svojho publika, to sú pracovníci na úrovni regiónov, obcí a podobne. A my si myslíme, že tu nám práve európska skúsenosť môže veľmi pomôcť. Mám teda takúto, takýto návrh. Zmeňme názov otvorených dní, pretože potom, ako to vyzerá, týchto 5 dní otvorených, ostatné dni sú zatvorené. Možno by bolo lepšie hovoriť o otvorených rokoch. Uh, no, Áno, je veľmi dobré sa dostať mimo bublinu Bruselu, ale sme teraz v Európskom parlamente a sme hostiami Európskeho parlamentu, takže je dobré obrátiť sa aj na poslancov Európskeho parlamentu uh, a dávam slovo pánu poslancovi Majkovi Čurovi. Pán predseda, dámy a páni, Veľa sa už povedalo k štrukturálnej a koheznej politike. Myslím si, že stojíme pred veľkými úlohami. Kríza Európy, kríza zadlžovanie štátov kde sa s tým stretávame ľudia. Ľudia sa s tým stretávajú každodenne. Ja to viem ako starosta mesta, ako člen regionálneho parlamentu. Kríza sa prejavuje tam a práve preto dnes viac ako inokedy musíme štrukturálnu politiku a koiznú politiku diskutovať tak, že ako prispievajú tieto politiky k zvládnutiu tejto krízy aký príspevok predstavuje táto politika k makroekonomickej stabilizácii. A tu sa do, do centra pozornosti dostáva konkurencieschopnosť. Musíme sa zamerať na to, pretože práve teraz chýbajú peniaze. A preto štrukturálna kohezná politika má začínať tam, kde sa bojuje proti príčinám, kde sa budujú pracovné miesta, kde funguje infraštruktúra. A to je práve oblasť malých a stredných podnikov. 99% všetkých podnikov v Európe sú malé a stredné podniky ale len 8 z nich sa zúčastňuje na vnútornom trhu. Preto my ako liberáli, ktorých zastupujem, sme za takú štrukturálnu a kohoznú politiku, ktorá berie regióny vážne a ktorá sa snaží zlepšiť ich konkurencieschopnosť. Tu je dôležitý technolo- transfer technológií potom aplikovaný výskum na univerzitách priamo na mieste, ďalej budovanie kompetencií, spôsobilosti. My tu potrebujeme spoluprácu vyspelejších regiónov s tými regiónmi, ktoré potrebujú pomoc. A tu práve makroregionálna stratégia, napríklad ako Pobaltské more alebo Podunajská stratégia, stratégia, to všetko predstavuje novú platformu, kde by sme mohli takéto spôsobilosti, kompetencie budovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či sa ešte niekto z publika by chcel vyjadriť. Áno, nech sa páči. Takže tá dáma v Tyrkisovom. Mohli by ste sa prosím predstaviť, skôr ako začnete hovoriť? Ja som Predstavujem tu sieť eh, miestnych e, orgánov, a ktoré tvrdia, že je potrebné vychádzať e, zo spodu. Čiže treba problémy riešiť na najnižšej úrovni a treba spolupracovať s občianskou spoločnosťou. Musí sa zorganizovať táto spolupráca medzi miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou a ja som, e, ja som presvedčená o nevyhnutnosti tohto tohto prepojenia. Som veľmi e, rada, že sa to uznáva aj na tomto mieste, pretože e, my tu máme zdieľanú zodpovednosť a musíme vedieť, ako spoločne hľadať e, odpovede alebo prvky odpovedí a umožňovať občanom, aby si overovali, či e, to, čo robíme, zodpovedá ich potrebám, ich otázkam. Ja teda navrhujem, aby sme e, sa pokúsili lepšie e, naformulovať spôsob tejto, tohto zdieľaného, tejto zdieľanej zodpovednosti s občianskou spoločnosťou. Ďakujem veľmi pekne ešte by sme mali čas možno na pár krátkych vystúpení. Chcel by sa ešte niekto prihlásiť? Áno, prepačte, nevidel som vás. 484. Ďakujem. Volám sa Josephine Van Paula, pochádzam zo Sicílie. Hoci som kedysi žila v Austrálii, som tu len náhodou, ale rada by som spomenula, že neustále čelím problému nezamestnanosti mladých ľudí na Sicílii. Európa pre nich je veľmi vzdialená. Študujú, skončia školu no, alebo potom študujú aj na univerzite, študujú a robia všetko, čo je v ich silách, ale bohužiaľ potom nenachádzajú uplatnenie. E, keď sa e, naozaj pozrieme na to, čo oni musia zažiť pri hľadaní zamestnania, mohli by sme povedať, že až 80-90 mladých ľudí v našom regióne nemá zamestnanie, nenachádza si uplatnenie. Ja som veľmi rada, že tu dnes môžem byť, pretože si myslím, že tieto otvorené dni, ako už sa spomenulo, by mali priniesť Európu bližšie občanom, bližšie regiónom a tým častiam Európy, ktoré sú tak, ktoré sú tak vzdialené. A Sicília je jedným z takýchto regiónov. Ja som dnes bola prekvapená, že som videla niektorých uh, uh, talianských politikov, ktorí neustále sa objavujú v televízii a ktorí stále hovoria o, tom, že čo by sa malo v Taliansku robiť. A dnes mali možnosť niečo povedať a jednoducho sa postavili a odišli. Ja som vlastne nikto, ale viem, čo sa deje vo väčšine Talianska a Sicília, kde teda žijem. Eh, ale bohužiaľ aj na Sicílii eh, ten rečnícky čas je obmedzený len na dve minúty. Uh, Nož, ale teda chcela by som len dokončiť a požiadať vás o konkrétne slova aj konkrétne činy. Pretože slova bez činov mladým ľuďom a celkovo žiadnemu občanovi nepomôžu. Ďakujem. Máme čas ešte na jedno posledné vystúpenie. Musíte sa prihlásiť veľmi vysoko, aby sme vás videli. Áno, nech sa páči, posledné vystúpenie. Jens Nedelson zo Švedska. Som... Uh, áno, teda počujeme vás. Ja som členom výboru pre, e, e, rozvoj, pre regióny už 11 rokov. Myslím, že toto je veľmi dobrá príležitosť e, pre diskusiu. A vypočul som si pani Michel, pána Michela Bás. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že výbor v alebo súhlasíme s tým, čo aj hovorí výbor pre regionálnu politiku, ale myslím si, že my musíme presvedčiť tých ostatných. Pomyslíme si na tú situáciu spred desiatich rokov, keď nás Európska komisia e, pozvala e, na dialog o koheznej politike. Ale napríklad švédsky e, parlament nepozval regióny E, k dialógu o tom, ako Švédsko môže napríklad prispieť k stratégii 2020. Takže si myslím, že komisári by mali trošku pritlačiť na národné vlády, aby e, vyvinuli aktívny dialog s mestami a s regiónmi. Musíte byť na nich prísnejší. Ďakujem veľmi pekne. Danota, ešte než ti odovzdám mikrofón, môžem pozvať pani Braso a komisára Hanna, aby e, veľmi stručne reagovali na to, čo tu dnes zaznelo. Takže môžem poprosiť, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. Dve poznámky. Poprvé, tieto otvorené dni, tieto dni e, spolupatričnosti sú dni, keď sa stretávame a vymieňame si skúsenosti. Je to niečo, čo nám nabije baterky, ale nikomu to nemá brániť robiť v svojej oblasti niečo podobné. Naopak, <clears throat> my sme tu preto, aby sme vyslali signál a dali vám impuls na to, aby ste organizovali podobné činnosti. Máme 260 podobných podujatí, takže Ehm, naša zodpovednosť je, aby sme nerobili všetko v Bruseli. Musíme to robiť spoločne. Každý to musí robiť tam, kde má svoju zodpovednosť, kde plní svoje povinnosti. A to je moja výzva na vás. A po druhé, pri Michelovi Debar a ostatných, je to naozaj tak, že všetci sa tu zhodneme, ale vieme, že v Európe sú aj niektorí, ktorí nie sú takí presvedčení a tam musíme spolupracovať to sú veľmi často tí, ktorí zodpovedajú za národné vlády a tu musíme vytvoriť také spoločné hnutie s lokálnou, regionálnou a európskou úrovňou. A preto ponímajme budúce dni ako možnosť, možnosť navzájom sa niečo naučiť, od seba naučiť, vymeniť si skúsenosti, ale ako príležitosť vrátiť sa domov posilnený a tam bojovať za vec Európy na regionálnej úrovni. Ďakujem. Pani predsednička, È vero che eh, apparentemente oggi siamo tutti d'accordo. Dnes sa samozrejme tu všetci zhodneme. Keď sme začali debatu o koheznej politike, tak bolo veľa pochybností. Bolo veľa pochybností, že či je rozumné eh, zachovať napríklad cieľ konkurencieschopnosti ale dnes na európskej úrovni sa zdá, že sme ukázali oprávnenosť nášho postoja a postupu. E, chcem ale povedať, že diskusia o koheznej politike sa neskončila. Tá prebieha stále. Po druhé, otvorené dni sú naozaj miestom pre diskusiu. Tu sa v Bruseli veci nerobia počas týchto otvorených dní je to len príležitosť hovoriť o tom, čo sa stalo, urobilo a čo sa spraví v budúcnosti. Dôležité je, aby výstupom bolo potom nejaké zlepšenie, keď sa vrátime domov. Je to miesto, kde sa ľudia stretávajú, kde, sa, kde sú predstavitelia občianskej spoločnosti. Je tu 6 tisíc ľudí, ktorí prišli z miestnych orgánov samozpráv, a sú tu ich partnery aj z koheznej, z občianskej spoločnosti. To je všetko, čo, všetko aktéry v koheznej politike, pretože kohezná politika je partnerská politika. A tretia myšlienka. Najmä ohľadom, s ohľadom na zlepšenie metódy otvorených dní a s ohľadom na to, aby bola hmatateľná nielen pre ľudí v Bruseli, ale aj pre ostatných, vyzývame všetkých aktérov a partnerov, aby organizovali podobné udalosti podujatia aj u seba doma na miestnej úrovni a preto máme 260 akcií na miestnej úrovni v celej Európe, kde sa bude hovoriť o tom, čo sa spravilo a čo sa spraví. Otvorené dni nie sú dobou, keď sa veci robia. Je to doba, keď sa vymieňajú skúsenosti a zdieľajú plány do budúcnosti. Musíme aj na miestnej E, úrovni hovoriť o tom, čo sa urobilo, aby všetci pochopili, že sú to európske peniaze, že peniaze nespadli z neba, že sú to e, aktivity, ktoré sú súčasťou veľkých európskych projektov a schopnosti Európy e, umožniť niekoľkoročnú realizáciu projektov bez toho, aby sa skončilo financovanie. Nechceme, aby projekty skončili skôr, než začali, alebo než sa poriadne rozvinuli, pretože vyskli peniaze. Takže otvorené dni sú príležitosťou na zviditeľnenie e, pridanej hodnoty Európy v prebiehajúcich projektoch. A chcem vyzvať všetkých tých, ktorí tak ešte neurobili, aby na budúci rok tiež zorganizovali akciu s e, občianskou spoločnosťou alebo s e, sociálnymi partnermi o tom, čo sa spravilo. Chcem sa vyjadriť k Sicílii. Nebudem tu hovoriť o detailoch, čo sa robí, ale chcem povedať, že je práva a povinnosťou občanov e, brať politikov na zodpovednosť za to, ako využívajú zdroje. A Sicília má veľké zdroje a preto má žiadať zodpovednosť politikov. Ďakujem. Ja ako hostiteľka tohto podujatia, hovorí pani Hubnerová, mám tu príležitosť povedať záverečné slova. My sme len teraz začali túto diskusiu. Budeme mať ešte tri dni diskusí a som presvedčená, že sa budeme môcť podeliť o všetky skúsenosti, Musím povedať, že zo všetko, čo tu zaznelo, bolo počuť jedno. Silná podpora silnejšej koheznej politike, v budúcnosti politike pre všetky regióny v Európe, ktorá umožní dosiahnuť sociálnu, hospodársku a územnú kohéziu prostredníctvom investícií do e, znalostí a inovácií aby sa zabezpečil udržateľný rast, ktorý vytvorí pracovné príležitosti a tak naplní veľké očakávania tejto politiky a umožní nám zachovať si konkurencieschopnosť. Poslanie politiky vyplývajúce zo zmluvy je platné aj dnes, ale došlo tu k zmene a tu musíme zohľadniť regióny a mesta, nemusia, musia nielen zosilniť svoje úsilie, aby sa vyrovnali s výzvami voľné, spoločného trhu a spoločnej meny, ale musia sa naučiť aj vyrovnať s globálnou konkurenciou. Pri tomto pohľade na globálnu architektúru musíme zohľadniť aj územnú realitu po kríze v jednotlivých regiónoch a preto sa zdá, že E, treba reagovať aj na stav v regiónoch a na tom, na ktorom stupni vývoja sa nachádzajú, tak aby sa tie regióny, ktoré prekonali už svoje najhlbšie dno, postupne dotiahli na úroveň vyspelejších regiónov, regiónov C2, tak aby mohli byť aj súčasťou cieľov konvergencie. Územná kohézia nie je len cieľom pre cieľ, je to aj nástroj na to, aby sme dosiahli lepší a väčší rast. A je úplne jasné, že odpovede na všetky výzvy, problémy, pred ktorými stojí Európa, majú svoj územný rozmer a preto treba robiť aj seriózne hodnotenie, teritoriálne hodnotenie dopadu, alebo hodnotenie teritoriálneho dopadu. Musíme prispieť prispôsobiť aj otázky mestského rozvoja našim šancám, príležitosti a musíme posilniť aj iniciatívy miestneho rastu. To bolo tiež spomenuté ako dôležitá súčasť tejto politiky a musíme viac investovať do územnej spolupráce. Niekto tu hovoril o odstraňovaní prekážok tej územnej spolupráci. To je jedna z ciest, ako toto môžeme dosiahnuť a ja som presvedčená, že proporcionálne reformy koheznej politiky nás pri prinesú ďalej. Dostaneme sa k politike viac orientovanej na výsledky. Stále nám to hovorí Európska komisia, keď hovoríme o tejto politike. Takisto musíme mať politiku, ktorá bude zahŕňať všetky úrovne európskeho spravovania spoločnosti. A mala by to byť politika, ktorá vychádza z komplexnej e, investičnej stratégie, stratégie investícií do budúcnosti Potrebujeme spoločný európsky rámec pre všetky štrukturálne fondy, nielen preto, aby sme zabránili prekryvanie, to je to minimum, ale preto, aby sme využili synergiu. Je to politika, ktorá vychádza z pohnutok a z podmienenosti, ktoré budú viesť k efektívnejším intervenciám. Mala by to byť politika zameraná na európske priority. O toto je výzva stratégie 2020 ale e, tiež e, treba zohľadniť regionálne špecifika pri adaptácii. Myslím si, že pri dosahovaní cieľov Európa e, sa potrebuje presunúť aj k novým formám investície a financovania a e, poučiť sa napríklad aj z toho, o čom hovoril e, Filip Mejštab. Ale myslím si, že e, viac v financovania by e, malo pochádzať z verejných zdrojov, aby sme sa dobre pripravili na budúcnosť. A myslím si, že posledným krokom smerom k, e, smerom k tejto budúcnosti je potrebné vytvoriť mechanizmus, ktorý nás na to pripraví ktorý nás pripraví na jednoduchšiu, zrozumiteľnejšiu politiku, tak ako sme to mali predtým, ale teraz musíme byť odvážnejší. Vážení kolegovia, e, Rada by som e, sa vyjadrili k tomu, čo povedal Lukas pred 5 e, rokmi. Bolo tam asi tisíc ľudí z regiónov prijali sme rozhodnutie uh, e, dostať viac moci na uh, regióny, ale a chcela by som povedať, napriek tomu, čo povedal Lukas, že regionálna uh, politika je podľa Lisabonskej zmluvy alebo obsahuje veľmi vysokú mieru zodpovednosti a transparentnosti. A myslím si, že je jedinou politikou, ktorá v rámci Lisabonskej stratégie bola úspešná. Takže dúfam, že e, stratégia 2020 bude úspešná. E, treba pripísať veľkú, e, veľký význam iniciatíve Flex a tak, ako, sme, ako sa spomenulo, treba vytvoriť územné pakty, Myslím si, že to bola veľmi dobrá platforma pre fungovanie stratégie 2020. Záverom by som chcela povedať, že potrebujeme porozumieť tomu, že rozširovať Európu cez e, mesta a regióny e, neznamená len to, že budeme bližšie občanom, ale aj budeme väčší, budeme rásť. A takto by som rada ukončila toto úvodné stretnutie a zaželala vám e, plodnú diskusiu. Ako povedal Michel, naozaj musíme veľa vykonať aj mimo tejto miestnosti a Európska únia a jej inštitúcie musia hovoriť, hovoriť nielen s tými, ktorí o tomto vedia, ale aj s tými, ktorým o tomto nevedia, respektíve možno tomu nerozumejú. Musíme sa navzájom rozprávať a e, sa snažiť o to, aby Európa a stratégia Európa 2020 fungovala pre európskych občanov. Ešte raz by som sa chcela poďakovať za vašu účasť a poďakovať sa našim hostom aj pánovi Markovi Rogersonovi za to, že e, to všetko tak dobre riadil. Ďakujem ešte raz každému a želám vám príjemný týždeň v Bruseli. Týmto je stretnutie ukončené.